Colleagues, uh, begin to take your seats. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste sa usadili príjemné popoludnie. Ak nebudete hlasovať dnes popoludní, prosím opustite miestnosť a uh, ak uh, hlasujete, tak zaujmite svoje miesta. Um, so colleagues, uh, we had a pause, um, at least minimálne jedna skupina nemala eh, hlasovací zoznam. Teraz už všetci majú hlasovacie zoznamy. Budem pokračovať. Chcem si overiť, eh, či všetci má eh, hlaso- či všetci majú hlasovaciu kartu. Všetky hlasovania dnes popoludní sa budú realizovať elektronicky, takže pýtam sa, či má každý svoju hlasovaciu kartu. Ak niekto, kto bude hlasovať, nemá hlasovaciu kartu, tak prosím, dajte to teraz na vedomie sekretariatu. Každý musí mať elektronickú kartu, pretože teraz budeme hlasovať výlučne elektronicky. Takže prvé hlasovanie. And be seated. That includes staff members. Could you sit down? Unless you're doing something essential. And that includes people at the back. Takže prosím, usadte sa, upokojte sa. A teraz tým mám na mysli všetkých, aj tých, ktorí sú vzadu. Okay, colleagues. Príjemné popoludne ešte raz začneme hlasovať. Najskôr agentúra CEPOL. Máme tu návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady ktorým sa e, zriaďuje agentúra EÚ. E, CEPOL, spravodajkynia je Kinga Gal. Máme jedno jediné hlasovanie elektronickým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Krátka prestávka. EPP má jedného člena naviac. Takže poprosím vás, kolegyne, kolegovia, prosím, dnes popoludní bude sála naozaj nabitá, bude tu veľmi veľa ľudí, takže poprosím vás, aby ste e, nerozprávali príliš e, nahlas. E, SAD má takisto jedného člena naviac. Je dobre teda, že máme toto e, prvé hlasovanie pred tým druhým hlasovaním, pred tým druhým návrhom, aby sme si overili počty. Nemení to toto hlasovanie, ale prosím, um, vy medzi sebou si toto doriešte. Neponáhľame sa. Toto hlasovanie sa tým nemení samozrejme, jeho výsledok. So if, if the members on... Takže prosím, na oboch stranách um, stiahnete týchto, tohto jedného člena, aby sme mohli pristúpiť k záverečnému hlasovaniu. Návrh je teda schválený. Končím hlasovanie. Je to schválené. Gratulujeme. Pani Gál. Uh, um, pani Gál by chcela povedať niekoľko slov. Len jedna veta. Rada by som sa poďakovala tieňovej spravodajkyni pani Beňovej ktorá ma podporovala, ktorá mi pomáhala počas rokovaní. A ďakujem aj sekretariátu, najmä pani Orengaj. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. A teraz pristúpime k druhému hlasovaniu. Používanie údajov PNR. Spravodajca je pán Krkop. Ak pán Krkop si neželá už nič dodať. Pristúpime priamo k hlasovaniu. Celé hlasovanie bude elektronické. Tak toto žiadala minimálne jedna politická skupina, takže hlasujeme eh, elektronicky. V celom postupe hlasovania sú všetci pripravení? Prosím vás o ticho, o pokoj, kolegyne, kolegovia. To by nám naozaj veľmi pomohlo. Takže prvé hlasovanie 48, 49 a 50 pozmenujúce návrhy. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Um, we still, colleagues, uh, we just... Poprosím vás, kratučka Prestavka SAD má jedného plného člena naviac. Ešte stále, prosím, doriešte to predtým, než budeme pokračovať. could make those arrangements. the colleagues when S&D is ready, that will mean keď skupina SAD odstraní jednu kartu, bude pripravená, tak môžeme ukončiť hlasovanie a budeme pokračovať. Dobre, teraz je to v poriadku. Je to zamietnuté. Pokračujeme. Pozmeňovací návrh 58, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 1, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. V poriadku. Takže kompromis 3 na strane 18 hlasovacieho zoznamu otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to schválené. Teraz kompromis 4 na strane 22 môjho hlasovacieho zoznamu otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 5, strana 32 môjho hlasovacieho zoznamu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Ospravedlňujem sa opäť kolegom. Z SAD máte jedného člena naviac. Opäť. Ďakujem. Kompromis 6 na strane 37 môjho zoznamu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Je to na strane 46. Ja viem, že to chvíľku trvá, kým si nalistujete tú správnu stranu. Možno je to trošku mm, neskoro. končím hlasovanie, ale na budúce si rýchlejšie predistujte tie stránky. Je to schválené. Teraz strana 55, kompromis 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 10, strana 72. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 13. Hovorí predseda, prepačte. Kompromis 12. Strana 84. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 13, strana 86. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 14, strana 87, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 15, tiež na strane 87, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 16, strana 88, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 17, strana 88, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 18, strana 91. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Po tom, čo som ja odhlasoval, je to schválené. Kompromis 19, strana 92, od, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 20. Strana 92. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 21. Strana 93. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Teraz e, citácie a úvodné ustanovenia 51 pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Teraz je hlasovanie ukončené, prepačte. Je to zamietnuté. 53. pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 54. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz blokové hlasovanie o kompromisoch 22 až 56. V jednom bloku otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Teraz pôjdeme na stranu 117. Hlasovanie o texte v pozmenenom znení. Nie, ešte nie. Prepačte. So as I was... Takže ako som hovoril, Prepačte, EPP mi kladie otázku. Toto bolo blokové hlasovanie kompromisy 22 až 56. To ste odhlasovali v jednom bloku. Mali by ste byť radi, lebo už teraz môžete ísť domov. Uh, Buďte radi, že ste to od, odhlasovali. Teraz sme na strane 117 hlasovanie o celom texte v pozmenenom znení. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. If you want to vote not on block, please let me... Ak nechcete hlasovať blokovo, tak sa môžeme vrátiť. Prosím, dajte mi vedieť. Končím hlasovanie. And then we now... Teraz hlasujeme o mandáte na zahájenie rokovaní s radou. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Kolegyne, kolegovia, hlasovali všetci? Pýtam sa. Končím hlasovanie. Je to takisto schválené. Gratulujeme spravodajcovi. Aj tieňovým spravodajcom bohužiaľ teraz vypadol hrečníkový mikrofón. Uh, teraz prerušujeme uh, zasadnutie pred začatím ďalšieho bodu.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

colleagues, everyone is here, so I'm going to... Um... Kolegyne, kolegovia, takže zdá sa, že sú prítomní, mohli by sme teda pristúpiť k nášmu programu. Áno, dneska trošku sme sa omeškali, no a myslím si, že máme tu našich spravodajcov, akorát som ešte chcel spomenúť. No neviem, čo sa deje s mikrofónom. Okay. That's, <clears throat> that's not better. No, zdá sa, že sa to nezlepšuje. Sorry, uh, yeah, that's better. No, zdá sa, že teraz to už funguje lepšie. Návrh rozhodnutia rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka. Spravodajkyňou je Ska Keller. Máme tu aj tieňových spravodajcov. Ja by som vám chcel navrhnúť, aby sme najprv dali slovo SK, aby sme si vypočuli a potom dali slovo Peterovi Niedermüllerovi, pokiaľ ide o jeho bod 11. Tam ide o mobilizáciu nástroja flexibility na dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany. Opätovne je to prospech Talianska a Grécka. No a potom otvoríme diskusiu. Myslím si, že to bol najlepší postup, bolo by to asi vhodnejšie, ako diskutovať osobitne o každom z týchto bodov, takže to bude taký balík, ktorý, o ktorom budeme diskutovať spoločne. Pevne verím, že súhlasíte výborne, kolegyne, kolegovia, takže môžeme začať s KKLR. Chcel by som povedať, že pokiaľ ide o naše ciele, ide o to, aby sa vlastne predložili pozmenujúce návrhy, respektíve ide o hodnotenie posúdenie pozmeňujúcich lebo to bol 10. júla, dnes sme si vypočuli aj diskusiu s zastupcami luxemburského predsedníctva, takže nech sa páči, máme v zásade dosť e, veľa času, nech sa páči Ska. And indeed, I would first like to thank, uh... Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať najprv všetkým teniem spravodajcom za ich spoluprácu lebo skutočne bolo to z hľadiska časovania veľmi napäté. Asi to bola najrychlejšie vypracovaná správa v tejto inštitúcii a vyvinul sa, obrovský, vyvinul sa obrovské úsilie. Takže pokiaľ ide o tejto veci, diskutoval som viacejkrát, tu hovoríme v zásade o takej núdzovej alokačnej schéme v prospech Talianska a Grécka. Ide tu o relokáciu 40 tisíc osôb z týchto krajín, celkovo. To sú vlastne tie štáty tak z prvej línii, kde je vysoký počet prichádzajúcich osôb bolo to v minulosti, pokračuje to aj naďalej. Mhm. Pokiaľ e, teda komisia navrhla taký, takúto schému núdzovej alokácie záväzného charakteru, potom rada povedala, aby sa postupovalo dobrovoľne, no a uvidíme že aj budeme hlasovať, môžeme vyslať jasný signál smerom k rade, v tom zmysle, že parlament jasným spôsobom podporuje záväznú silnú schému relokácie, my si myslíme, že takýto signál solidarity je veľmi dôležitý a závažný práve preto. Ja som správe navrhla, aby sme jasne vyjadrili, že parlament podporuje komisiu, pokiaľ ide o tento návrh so všetkými samozrejme úpravami, ktoré vykonáme. No a my sa na to pozeráme tak, že je to iba určitý východiskový bod, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, pokiaľ je samotné krajiny a samotné čísla, tých spomínaných 40 tisíc. Toto môže byť iba, tak povedať, východisko, začiatok prvotná fáza v rámci celého procesu. A to sme chceli veľmi jasným spôsobom vyjadriť v rámci tých formulácií, ktoré sme tam e, dali a ktoré sme posilnili prostredníctvom vašich pozmeňujúcich návrhov. Ďalej chcem zdôrazniť, že pokiaľ je takýto núdzový mechanizmus, keďže nespadá pod e, spolurozhodovanie, je výborné to, aby bolo by prospešné to, aby to vlastne komisia navrhla permanentnú núdzovú alokačnú schému, takýto mechanizmus a komisia navrhla, že to by sa mohlo podariť do konca roka. No a ak sa to neude v primernom čase, budeme sa myšľať nad tým, akým spôsobom využijeme naše možnosti, pokiaľ ide o e, legislatívny postup, teda vlastnú iniciatívu, takže ide to o vyslanie jasného signálu a podpory. A zdôrazňujeme to, že toto je prvotná fáza, a ide tu o núdzové opatrenie a konzultácie tej súvislosti. Nemáme plné práva ako spoluzákondorcovia, samozrejme. Čo ja som chcel navrhnúť a som veľmi rada, že to nakoniec bolo podporené, musíme zabezpečiť, aby sme riešili otázku e, sekundárnych pohybov. Pokiaľ ide o týchto e, utečencov, ktorí majú byť relokovaní. Chceme uľahčiť samozrejme ich integráciu a v tejto súvislosti musíme, musíme zohľadniť aj preferencie žiadateľov. A to bolo opätovne posilnené vašimi pozmeňujúcimi návrhmi, takže ďakujem pekne za túto podporu. A myslím si, že tu ide o také preferencie ako rodinné väzby, väzby v rámci komunity, kvalifikácie. Samozrejme ide aj o preferencie členských štátov, aby sa vytvorila taká situácia, kde tak členské štáty ako aj učičenci budú radi, že vlastne mm, bude tu prospešná situácia pre obidve strany, a mali by, sa, mali by sme sa snažiť toto dosiahnuť v maximálnej možnej miere. Samozrejme, nie vždy to bude možné, to je už vopred jasné, ale mali by sme sa pokúsiť to aspoň zabezpečiť tam, kde to je len možné. No a toto samozrejme prispieje k tomu, aby táto núdzová alokačná schéma, e, núdzová schéma relokácie bola úspešná. Ide tu o obdobie 2 roky, 40 tisíc osôb, minimálne, je to teda iba úvod, môže to byť úspešné, iste to bude úspešné a členské štáty potom iste to budú ďalej implementovať v budúcnosti. Takže to by boli tie hlavné body, ktoré sme navrhli, pokiaľ ide o samotnú správu. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy a kompromisy, ktoré vlastne <clears throat> boli predmetom diskusie na spoločnom zasadnutí. Zlepšili ste tú správu, ďakujem pekne za spoluprácu a pevne verím, že rada to bude brať na vedomie, konzultovali nás, pevne verím, že aj ďalej nás budú konzultovať, budeme sa môcť zapodievať aj detailami, ktoré sú veľmi dôležité v rámci tohoto programu, aby to bolo cel, mohlo byť celé úspešné. Pevne verím, že rada bude môcť súhlasiť so minimálne 40 tisíc osobami, na to v pondelok. Vieme, že luxemburské predsedníctvo vyvíja veľké úsilie v tomto smere. Potrebujeme ale úsilie ostatných členských štátov, aby preukázali, že sú ochotní mhm. vôbec implementovať takúto dobrovoľnú solidaritu, ako sa to teraz označuje v zmysle poslednej rady. Ešte raz ďakujem tieňovým spravodajcom, ich asistentom, ako aj poradcom a samozrejme aj zeleným. Bola to veľmi náročná práca v posledných dvoch týždňoch a som veľmi rada, že sa nám spoločne to podarilo pripraviť a pevne verím, že zajtra budeme mať úspešné hlasovanie. Ďakujem pekne už vopred za vaše komentáre. Thank you very much, Ska. Ďakujem pekne, Ska. Áno, bol tam veľmi napätý časový rámec, to máš pravdu. Boli viaceré zasadnutia tejto súvislosti. No a pokiaľ ide o bod 11, tu ide vlastne o príslušný finančný nástroj. Poprosím Petra, aby nám to objasnil a potom dáme slovo tieňom spravodajcom celom balíku. Peter, nech sa páči, ďakujem pekne za slovo. Tu ide o nástroj flexibility, ktorý je prepojený so správou pani Skeller, pokiaľ ide o relokáciu. Ja by som chcel iba stručne e, zareagovať. Moja správa taká je stručná. Ja vítam návrh komisie, aby sa využil nástroj flexibility za účelom toho, aby sa zvýšil disponibilné zdroje v rámci Eh, oddielu 3, všeobecný rozpočet únie. Ide o to, aby sa využili eh, takéto prostriedky pre núdzový alokačný mechanizmus. To je vlastne o tom, čo hovorila eh, kolegyňa Keller. Ešte by som chcel dodať, že ja som navrhol, aby sa upravila suma, pokiaľ je nástroj flexibility, aby sa to zvýšilo na 5 miliónov eur, aby bolo možné posilniť rozpočet, ako je personál EASO, keďže ide o to, že táto agentúra má zohrávať ústrednú koordinačnú úlohu, pokiaľ ide implementáciu takéhoto mechanizmu a predovšetkým pokiaľ ide o hotspoty. Čoraz viac sú tu vlastne žiadosti na agentúru, aby pomáhala členským štátom prvej línii, pomáhala im riešiť výzvy. Zároveň by som chcel zvýšiť prostriedky, pokiaľ ide o samotný nástroj, aby sa mohlo relokovať dodatočných 10 tisíc osôb v rámci navrhovaného nástrojov relokácie, ale zdá sa, že nebude sa to nakoniec ďalej realizovať v rámci toho mechanizmu, takže v končnom dôsledku takéto, takýto náraz som nezapracoval do mojho stanoviska. Ja nenavrhujem žiadne ďalšie zmeny, akurát sa teším na stanoviska tieňových spravodajcov, aby povedali, či oni e, požadujú nejaké ďalšie úpravy. Ďakujem pekne. Thank you very much, Peter. Ďakujem pekne, Peter dáme slovo tieňom spravodajcom najprv k správe SK. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, ďakujem pekne SK za veľmi dobrý úvod do témy. Ja by som sa zároveň chcel poďakovať všetkým pracovníkom ako sekretariatu LIBE. Zasiali ste nám veľmi včas, e, veľmi včas ráno a neskoro večer maily, takže vidím, že ste veľmi intenzívne pracovali a myslím si, že sa dosiahol veľmi dobrý výsledok som veľmi rád, že sme si vypracovali spoločné stanovisko, pokiaľ ide o jednotlivé skupiny Európskeho parlamentu. Predovšetkým ide o reakciu na tie problémy, ktoré boli na úrovni rady v posledných týždňoch, takže myslím si, že je veľmi dôležité aj z hľadiska toho, čo od nás očakávajú európske občania. Myslím si, že jedna vec je jasná v tejto súvislosti, pokiaľ ide o tento mechanizmus núdzovej relokácie 40 tisíc, to nie je riešenie, pokiaľ je tieto obrovské výzvy, ktoré sa nás týkajú, pokiaľ ide o azylový tlak a týkajúci sa viacerých štátov, ale je to dôležitý krok, musíme to zabezpečiť dobrým spôsobom a tak, aby sa ukázalo, že to skutočne môže fungovať. Keď to bude fungovať, môžeme sa poučiť z tohto a potom môžeme z toho vytvoriť eh, stály relokačný mechanizmus, to by sa mal vypracovať do konca roka, ten mechanizmus, ktorý potom bude podstatne viac ako toto núdzové relokačné riešenie. Je to nástroj, ktorý by mal byť primeranejšie vybavený, aby mohol zvládať tie veľmi rýchlo sa meniace trasy migrantov. Zároveň, čo je dôležité, a sú tam aj kompromisy, ktoré sme z toho hľadiska posudzovali, že toto je vlastne iba jedna z častí celkového holistického prístupu k migrácii a nie je možné dosiahnuť pokrok v iných oblastiach, bude dôležité o tom diskutovať v súvislosti so správami Mecola a Kienge. Ak dosiahneme pokrok aj, na, aj v ďalších oblastiach, ktoré sa týka agendy migrácie, bude to veľmi dôležité. To znamená, že musíme postupne dosahovať pokrok, musíme vyjať tlak v rámci celej agendy, ktorá sa týka migrácie. No a samozrejme, čo chceme vykonať, a tu ide aj o isté poučenie z predchádzajúceho prípadu v Malte. Ide o to, ako zabrániť sekundárnym pohybom po relokácii, lebo to by vlastne podkopávalo celú úspešnú implementáciu mechanizmu. Takže pokiaľ je nejaké preferencie, tak členských štátov ako žiadateľov azyl musíme ich zohľadniť v maximálnej možnej miere, aby sa zabezpečilo, že tento systém, na ktorom tu pracujeme, skutočne môže obstať v praxi, takže ešte raz ďakujem pekne a teším sa na dobré hlasovanie zajtra. Thank you very much, Anna. Ďakujem pekne teraz Liena Jotová za SAD. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Mm, a ja sa chcem samozrejme poďakovať našej spravodajkyni, pani Keller, ako je teným spravodajcom, s ktorými sme spolupracovali. Myslím si, že bola to veľmi dobrá tímová práca. V zásade sa najprv zdalo, že to, zdalo, že to bude absolútne nemožné zvládať takúto veľmi ošemetnú tému a zvládnu to za niekoľko týždňov. Každý si uvedomuje, aká je to dôležitá téma, tak pre radu, ako aj komisiu. Nepodarilo by sa nám to, ak by sme tu nemali podporu na úrovni LIBE a e, ďakujem aj našim asistentom. V každom prípade dnes diskutujem o tejto správe niekoľko dní predtým, ako rada rozhodne o tejto správe, aká je ten naša pozícia. Samozrejme, museli sme v istých bodoch ustúpiť, hľadať kompromisy, to je v poriadku. Nerobme si ilúzie, že by toto bolo záväzné, že to pilotný projekt mal byť záväzný pre členské štáty. Toto je, myslím si, prvá zásadná vec tohto hľadiska. No a musím povedať, že neviem, či mi bolo jasné, o čom hovorili zástupcovia eh, luxemburského predsedníctva. Vraveli, že keď sa to vlastne zrealizuje, má to byť záväzné pre všetkých 28 členských štátov EÚ. No uvidíme, takže Aké boli naše ďalšie požiadavky? My sme sa vyjadrili jasne v tom zmysle, že toto sú vlastne <clears throat> úplne prvé kroky, je to pilotný projekt, ide o to, ako dať určitú možnosť komisie obhajovať takýto pilotný projekt, aby sa to podarilo zrealizovať. A my v našej správe trváme na tom, že komisia sa musí pripraviť na stály mechanizmus a pevne veríme, že sa podarí dosiahnuť tento mechanizmus do konca roka. No a okrem toho, tento mechanizmus by potom mohol začať fungovať od roku 2016. No a medzičasom sa zdá, že tá situácia sa bude stále zhoršovať, preto musíme byť pripravení na príslušnú reakciu. Táto správa mala byť vlastne prvým krokom smerom k správam Mecola a Kienge, ktorými sa budeme zapodievať na jeseň tohoto roku. Totižto tieto správy sú prepojené. No a tu sa niekde začína to naše posolstvo a potom pevne verím, že sa to pretaví aj do toho ich textu a že potom v septembri sa budeme môcť tým zapodievať. Dnes ide o to, že sa tu zaoberáme tým prerozdelím pomere 40 až 60 to bol návrh komisie. Samozrejme, naše želanie sa týka toho, aby sme mohli e, vykonať revíziu takéhoto mechanizmu, keď to bude teda fungovať zhruba po 6 mesiacoch, aby sme mohli posúdiť, či tento mechanizmus funguje správnym spôsobom, alebo či si nevyžaduje nejaké úpravy. Pokiaľ ide o naše preferencie, samozrejme ukáže sa, či obstoja v čase. V zásade sú také dve úvahy Ide o to, či vlastne vyhovieť e, žiadostiam tých osôb, ktoré budú relokované. To je v zásade dobrá myšlienka, ale pokiaľ ide o kompromis 6, ktorý sa nám podaril dosiahnuť, tam sa podarilo nájsť takú zlatú strednú cestu medzi týmito dvomi možnými úvahami a cestami a my ako SAD rozhodne podporíme tento kompromis. Ak by sme vypracovali taký zoznam preferencií tak boli by sme radi, aby sa to netýkalo štátov, ktoré sú proti tomuto mechanizmu. Nechceme nejakým spôsobom komplikovať situáciu, aby sme im vlastne do ruky dali nejaké argumenty proti tomuto mechanizmu. Myslím si, že to je zásadný prístup, pokiaľ ide o prerozdelenie utečencov vo všetkých členských štátov, samozrejme to s výnimkou Talianska a Grécka. Potom máme ešte ďalšiu vec, budem o tom hovoriť otvorene. Nebolo to veľmi obľúbené, na nešťastie. Avšak ja by som si želala, aby ten text sa posilnil prostredníctvom toho, že by sme uviedli, že Grécko a Taliansko, teda tie štáty, e, odkiaľ pochádzajú títo utečenci, aby sa tam posilnila národná bezpečnosť sme chceli posilniť. Pevne verím, že sa to ešte podarí doladiť v septembri. Chcem sa vám ešte raz všetkým poďakovať a pevne verím, že zajtra nás podporíte v rámci hlasovania. Um, Ďakujem pekne, Liana. Um, a teraz dáme slovo poslankyňom poslancom, ako prvá Cecilia Wikström. Ďakujem pekne za slovo. Ja tu zastupujem Angeliku Mlinár, našu teniu spravodajkým, ktorá žiaľ dnes nemôže byť tu prítomná. Ona sa chce poďakovať spravodajkyni a chce sa tiež poďakovať ostatným tieňom spravodajcom v týme. Zdôrazňuje, že to bola skutočne výborná práca, výborný príklad tímovej práce. Myslím si, že bolo by dôležité, aby sa to opakovalo aj v budúcnosti. Pokiaľ ide o skupinu ALDE, je veľmi dôležité, aby sa zohľadnili vyjadrené obavy. Chcela by som ich teraz spomenúť. Tu ide o systém záväzných kvót. Jasné vyjadrenie, dublinský systém nefunguje momentálne a že musí byť nahradený novým nástrojom, aktualizovaným, ktorý by reagoval na potreby 21. storočia. Dublin bol nástrojom z 20. storočia. Potom využite kvalitatívnych ako kvantitatívnych údajov pokiaľ ide o žiadateľov a relokáciu, pokiaľ ide o kvalitatívne údaje, tie by mohli byť zohľadnené napríklad jazyková blízkosť, kultúra, rodinné zväzky a samozrejme rešpektovanie základných práv. A kolegyne ešte zúrazňuje, že je dôležité myslieť na najzraniteľnejšie skupiny, teda deti, obete, e, mučenia, e, ženy, samoživiteľky a tak ďalej. Potom ide o stály relokačný mechanizmus, ktorý komisia navrhne do konca roka v rámci postupu spolurozhodovania. To je z nášho hľadiska veľmi zásadné a nevyhnutné. A ďalej kolegyne sa stavia veľmi pozitívne a vyjadruje nádej a teší sa, že táto správa a tento výbor prispieje k tomu, aby sa princíp solidarity pretavil do legislatívneho textu. No a aj ja ako koordinátorka by som chcela pogratulovať Tebeska za to, že si odviedla takú výbornú prácu v takom krátkom čase. Ďakujem pekne. Aký Cecília? E, ďakujem Cecília. Katrina Čiliči, prosím, máte slovo. Áno, ďakujem pán predseda. Ja chcem poďakovať obom kolegyniam, spravodajkám spravodajkyňam, e, spravodajcom z e, Kateli aj Nidele za, všetku, za tú prácu, ktorú vykonali na týchto dvoch dokumentoch, o ktorých dnes diskutujeme. Len niekoľko poznámok, akýsi príspevok e, k tomu, čo povedala kolega, kolegyňa Skateller. Ide tu o mechanizmus, ktorý je núdzovej povahy, je však veľmi dôležitý, lebo poprvýkrát prostredníctvom tohto návrhu sa rieši spoločný problém všetkých európskych krajín a e, je tu e, spoločný európsky prístup aj zodpovednosť. Je to teda problém, ktorý sa týka všetkých krajín, hoci do nedávna sa týkal len niekoľkých vrátane Talianska. Ja by som chcela teda prispieť a posilniť tento návrh prostredníctvom pozmenujúcich návrhov. Ja synteticky zhrniem tie najdôležitejšie. V prvom rade je podľa mňa dôležité e, e, zaviesť tam určité ustanovenia pre e, maloletých. Ten nový mechanizmus relokácie by E, teda e, nemal sa od, e, vzdialovať od rozsudku súdneho dvora z roku 2013, ktorý sa týka Dublin, dublinského systému, takže toľko k ochrane mladistvých a potom maloletých a potom som presvedčená o potrebe vylúčiť možnosť E, pozastaviť e, relokačný e, mechanizmus vo vzťahu k Taliansku a Grécku pre, v prípade, že tieto krajiny nebudú schopné zlepšiť svoj systém príjmu a um, migrantov a azylové systémy. To znamená, netýka sa to len Grécka a Talianska, ale všetkých krajín, ale ja som toho názoru, že také sankcie nie sú e, e, spravodlivé, to znamená pozastavenie takéhoto relokačného mechanizmu. Ehm, ide tu v podstate o dve krajiny, Taliansko a Grécko, ktoré boli vystavené najväčšiemu tlaku, e, migračnému tlaku a Samozrejme ide o tých, ktorých treba najviac ochraňovať, to znamená žiadateľov o azyl. A napokon chcem ešte povedať, e, že e, by sme e, mali predložiť pozmeňovací návrh, kde by sa stanovilo trvanie celého postupu, to znamená v prípade tých migrantov, ktorí prichádzajú najskôr do Talianska a Grécka. To znamená termín jedného mesiaca, e, e, počas ktorého by sa mal e, uzavrieť ten to, malo uzavrieť to konanie o prípadnej relokácii. Takže takto by som chcela prispieť k práce, k práci, ktorú vykonali moji, moji kolegovia. Ďakujem vám. Ďakujem. Je dôležité, aby sme tu mali aj Eh, pohľad pohľad na vec, eh, eh, talianský pohľad na vec, tak povediac. A teraz Mari Kristian, máte slovo. No, la parole. Ja sa vyjadrujem v mene kolegu Kostasa Krysogonosa. Je to náš grécky kolega, ktorý je dnes v Atenách. On bol tieňový spravodajca. E, chcem sa pridať e, k tým, ktorí sa poďakovali našej spravodajkyni za to, ako pracovala veľmi rýchlo v naliavej situácii. Ja som to sledovala zblízka a musím povedať, e, že plne podporujem niektoré pozmeňovacie návrhy priateľa Kostasa, ktoré predložil. Ja sa domnievam, že tie kompromisy naozaj sú veľmi dobré a domnievam sa, že by sme nemali zabúdať e, na to, v akom kontexte sa toto všetko nachádza. Ja som počula o indikátoroch, o naliehavom mechanizme, o, proje- o pilotnom projekte, ale jedna vec je istá. Dublinský systém má svoje hranice, to teraz vieme a vieme, že potrebujeme permanentný mechanizmus a musíme prepracovať smernicu Dublin sme teraz v osobitnom kontexte, pretože počty utečencov na celom svete vrcholia a musíme takisto povedať, že napriek tomu, čo sa deje v Stredozemnom mori, nie je najhoršie na svete, keď to porovnáme s tým, čo sa deje na celom svete v súčasnosti. Takže musíme naozaj spolupracovať v takomto duchu aj naďalej. Ak som správne pochopila v kompromisoch tú, tú záležitosť e, osobných preferencií a osobného súhlasu. Chcela by som ísť ešte trošku ďalej. Mne sa nepáči pojem zdieľanie záťaže, keď e, ide o žiadateľov o azyl. Nemali by sme používať e, pojem záťaž alebo bremeno pri takýchto ľuďoch. Mali by sme hovoriť skôr o spravodlivom prerozdeľovaní zodpovednosti. E, toto ale nebolo zapracované do kompromisného textu a to mi je ľúto, najmä e, kvôli e, osobám, ktorých sa toto dotýka. A teraz ďalšia vec, rešpektovanie základných práv. Keďže ide o žiadateľov o azyl, musíme osobitne zdôrazňovať základné práva, Ide im o pridelenie medzinárodnej ochrany a tu, nemôžeme, mm, tu nemôžu existovať e, žiadne obmedzenia. Ehm, keď to porovnáme, čo sa teraz deje v Grécku a v Taliansku a e, porovnáme to s tým, čo sa dialo v období, keď padal berlínsky múr a keď prebiehala vojna v Juhoslávii, vtedy sme v Európe prijali stovky tisíc osôb. E, to sú veľmi odlišné situácie, keď to porovnáme s dneškom. A takisto naša dnešná situácia je úplne iná ako svetová situácia s utečencami. E, musíme pokračovať v tomto duchu ďalej, ale ako zaznelo, toto nie je mechanizmus spolu um, rozhodovania. Translation. Uh, ďakujem to je možno otázka e, prekladu, tu ide o distribúciu migrantov, možno je to skutočne terminologická otázka v našich dokumentoch. A ja si to sám skontrolujem. Pán Petten, prosím, máte slovo. Ďakujem, Klod. Kľúčové bolo to, čo e, povedali kolegovia na začiatku o tom, e, presídlení 40 tisíc. No ale to môže byť ďalších 40, 40 a potom to bude milión a tak ďalej. Problém je v tom, že čím dlhšie budeme ľuďom umožňovať, aby migrovali do Európy, tým viac ich sem príde. Väčšina z tých ľudí nie je pravých, e, nie sú praví e, žiadateľia o azyl, sú to ekonomickí migranti. Príjmime teda austrálsky prístup, kde e, navracajú migrantov späť a treba e, skutočne spolupracovať v rámci Európy, tak aby sa vykonával policajný dohľad nad stredozemím a mm, takisto aj diplomatické služby Európskej únie by mali začať e, vyvíjať tlak na bohaté krajiny ako Spojené Arabské Emiráty, Bahrajn, Saudská Arábia, aby prijali migrantov, lebo väčšina z nich sú moslimovia a predpokladali by sme, že teda budú v prvom rade hľadať e, azyl v týchto blízkych krajinách. Moji voliči už majú e, dosť e, imigrácie v Spojenom kráľovstve. My sme prijali veľký počet pristahovalcov. Skoro milión každé 4 roky ľudí k nám prídem. To je mesto eh, v rozmeroch, eh, v rozmeroch Birminghamu. A, takže my máme v dôsledku toho problém napríklad zabezpečiť eh, ubytovanie mladým ľuďom. A, a ja navrhujem, aby sme skutočne prijímali skutočných žiadateľov o azyl, tých, ktorí sú systematicky prenasledovaní e, a vyhnaní z Blízkeho východu, kresťania, e, ktorí tam sú 2000 rokov. Takže e, príjmime opatrenia na ochranu našich vlastných občanov a riežme ten skutočný problém a nie, aby sme sa uberali zlým smerom. Thank you, Claude. Ďakujem, Claude. Ja by som povedal, že je ťažké diskutovať o týchto veciach. Chcem poďakovať pani Keller a tieňovým spravodajcom za túto správu. Je to veľmi dôležitá správa. Petrovi takisto chcem poďakovať aj ďalším, ktorí k tomu prispeli. Je to veľmi dôležité rozhodnutie, ktoré sa týka naliehavej otázky. Keď sa pozrieme na čísla, je to kvapka eh, v mori tento rok e, príjmeme viac než 100 tisíc pristahovalcov bez ohľadu na rasu, náboženstvo alebo čokoľvek iné. To sú ľudia, ktorí odchádzajú zo svojich domovov e, e, v nádeji na lepšiu budúcnosť. Je to teda naliehavá situácia, hoci ten počet je veľmi malý. Je to len začiatok dlhej cesty, ktorá povedie k permanentnému stálemu riešeniu tejto, tohto fenoménu. A dúfam, že také na, riešenie nájdeme. My sme mali veľký záujem e, o túto správu, predložili sme pozmenujúce návrhy, ktoré boli veľmi pozitívne Ilianou prijaté. Pre nás je veľmi dôležitá otázka prepravných nákladov pre Grécko v tejto chvíli, kde sme skoro na Prahu bankrotu a nemáme dosť peňazí na to, aby sme nakrmili týchto ľudí, je veľmi dôležité, aby neboli žiadne prekážky pri presune týchto ľudí do konečnej destinácie. A chcem takisto poďakovať všetkým gréckým kolegom a e, gréckej vláde e, za diskusiu o tejto otázke všetky tie e, e, štruktúry na príjem migrantov teraz skolabovali, ako viete, a e, jediný spôsob, ako si zachovať dôstojnosť my ako Európania, je skutočne počítať s pomocou ľudí, ktorí príjmu migrantov a nejak im pomôžu. Príjmu ich do svojich domotov, domovov môžeme už povedať, že Európa teda sa neobracia chrbtom. E, všetci musíme e, pomáhať a myslím, že to aj začíname robiť. Ďakujem, povedali ste skutočne e, to, čo je dôležité z hľadiska ľudskej dôstojnosti. Ďakujem za túto talianskú aj grécku perspektívu. Rečnícky zoznam sa nám predlžuje. Tomas, budete hovoriť teraz o rozpočte a potom priamo teda Petrovi to dáme. Takže e, Cecil Kienky má teraz slovo. E, grazie, signor presidente. Ďakujem, pán predseda. Ja, ja chcem poblahoželať pani spravodajkyni a všetkým, ktorí pracovali na e, tejto správe. E, povšimla som si, že E, tento prvý návrh e, dostal názov pilotný projekt. A je to skutočne mnohými spôsobmi pilotný projekt, ktorý nás dovedie k legislatívnemu návrhu a k stálemu mechanizmu, ktorý bude záväzný. Toto je podľa mňa veľmi dôležité, aspoň teda pre nás, aby sme mali akúsi bázu, na ktorej môžeme pracovať v budúcnosti. Okrem čísel v budúcnosti budeme určite môcť pracovať lepšie, e, ak budeme mať e, nejaký stály mechanizmus, ale prosto podarilo sa nám vytvoriť akúsi predstavu parlamentu o tejto otázke a dúfam, že zajtra sa o e, tomto stanovisku bude hlasovať pozitívne, že väčšina to odhlasuje pozitívne, aby bolo jasné, aká, aké je stanovisko parlamentu. Mnoho pozmenujúcich návrhov e, sa týka maloletých e, e, bez sprievodu. A, a ja som veľmi rada, že je to tak. A my takisto vypracujeme správu z vlastnej iniciatívy spoločne s kolegyňou Robertov, aby sme zabezpečili určitú kontinuitu, pokiaľ ide o to, čo dnes navrhujeme. Ďakujem vám. Ďakujem, Cecil. Pani Winberg, máte slovo. Tak, herr ordförande. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolega Batten povedal mnohé z toho, čo som chcel ja povedať, ale ja sa pokúsim mu trošku konkurovať. Totiž to hovoríme o dobrovoľnej solidarite. Tu ide o nové opatrenia, určitý núdzový systém, Dobre, no bude to núdzové asi dlho, keď si pozrieme tie migračné toky, ktoré existujú teraz. No a pani Keller, vy ste povedali, že vlastne to bude dobre fungovať. Ide o to, že ja neverím, nedoverím tejto myšlienke, pokiaľ sa nebude týkať tých e, utečencov v rámci kvót. Pozrieme sa na Mare Nostrum, to je určitý faktor, ktorý tak povediac priťahuje ďalších utečencov. Minulý mhm. rok došlo k nárastu o 300%. To znamená, že pokiaľ to prezdelenie 40 až 60 v konečnom dôsledku by to mohlo byť až niekoľko 100 tisíc ľudí. Ten projekt mal byť dobrovoľný, ale chcete, aby napriek tomu to bolo záväzné. Takže čo vlastne chcete? Na záver by som ešte chcela povedať, že solidaritu môžeme prejaviť rozličnými spôsobmi. Môžeme pomôcť ľuďom priamo na mieste. Nemusí to byť tak, že všetci musia ísť vôbec do Európy. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Roberta Mesla, prosím. Ďakujem e, za to, že môžem na poslednú chvíľu prehovoriť. Chcem všetkým kolegom a všetkým tieňovým spravodajcom poďakovať za spoluprácu to je dôkazom toho, že vieme nájsť široký konsenzus o takto dôležitej otázke. Aj Cecil povedala, že to otvára cestu ďalšej spolupráci v tejto oblasti, e, ktorá bude určite aktuálna počas zvyšku tohto roka. Ja sa chcem vyjadriť e, v rámci tejto správy k jednej veci a ide tu o ten mechanizmus permanentnej relokácie. Ja by som chcela, aby bol spravodlivý, vyvážený a aby rozdelil e, spravodlivo a vyváženie o zodpovednosti medzi jednotlivé členské štáty. V tomto duchu predložíme pozmenujúce návrhy. Len vtedy bude možné posudzovať konanie jednotlivých členských štátov a ich spôsob príjmania migrantov pretože e, tu bude stanovená povinnosť pre každý členský štát a e, potom tu e, máme samozrejme šengenské, šengenskú legislatívu, ktorá takisto nutí k tomu, aby sa všetky aspekty brali do úvahy. Takže rozpočet Tomas. Ďakujem, Claude. Ja som chcel povedať len toľko, že e, som súhlasil s navýšením tejto čiastky, ako povedal Peter, aby teda e, každé to opatrenie, ktoré sa vykonáva, malo aj príslušné fondy, peniaze. Či je e, tá čiastka dostatočná alebo či nie je, to uvidíme v nadchádzajúcich mesiacoch. Náš výbor postupoval vždy konštruktívne bol vždy schopný e, zareagovať rýchlo na aktuálne potreby. Chcem len vyhlásiť, že v rámci tejto druhej správy, ktorá e, ktorá, e, ktorú tu máme, nastala teda zhoda a samozrejme sme pripravení rokovať o prípadnom ďalšom navýšení fondov. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Ďakujem, Tomáš. E, kým ešte sa... Kým dám slovo k tým, tým dvom e, e, spravodajcom, tak by som ešte chcel dať slovo komisii. Samozrejme aj rada sa k tomu potom bude musieť vyjadriť. Hovorím predsedníctvo. Ďakujem, pán predseda. Dnešný spis, o ktorom e, sa e, teraz rozprávame, je výnimočný. Z mnohých dôvodov bol prijatý tri týždne e, po prijatí agendy pre migráciu. Článok 78.3 zmluvy je poprvýkrát použitý ako právny základ poprvýkrát a poprvýkrát právny rámec pre relokáciu sa v tomto prípade uplatňuje. Toto sa zdôraznilo už niekoľko krát, je to e, naliehavé opatrenie. Doposiaľ e, sa teda vo všetkých inštitúciách postupovalo e, veľmi rýchlo, sme veľmi radi, že po 7 týždňoch po návrhu už je pripravený tento výbor pri pri, e, schváliť správu pani Keller. E, aj rada vykonala veľký kus práce a ide o dohodu členských štátov splniť e, ciele tohto návrhu, aby sa ukázala solidarita voči Grécku a Taliansku v prvom rade, lebo tie sú skutočne v tej nárazníkovej zóne a mm, mm, boli vystavené dramatickým tokom migrantov a je dôležité, aby teda títo ľudia mali rýchly prístup k svojim právam. A teraz by som chcel zareagovať na niekoľko kľúčových prvkov. Pani Keller na to upozorňuje ako e, spravodajkyňa, ale aj e, tieňoví spravodajcovia, a je to aj v pozmeňujúcich návrhoch. Poprvé, e, ten, tá dobrovoľná alebo povinná záväzná povaha relokácie. Rada potvrdila, ako viete, že toto je kontroverzná téma, ale členské štáty sú ochotné preukázať solidaritu. Toto treba podčiarknúť. Komisia e, e, e, ľutuje, že rada neprijala e, alebo neschválila ten povinný mechanizmus. Je však jasné, že členské štáty sa zaviazali relokovať 40 tisíc ľudí a my e, budeme trvať na tom, aby to tak aj bolo. Pokiaľ ide o to číslo, na to poukázalo niekoľko poslancov, že by ste chceli viac než 40 tisíc, je jasné, že Taliansko a Grécko sú pod obrovským tlakom. Aj najmä v Grécku každý týždeň narastajú tieto počty migrantov významne. Ale nebolo momentálne politicky realistické E, ísť nad rámec tohto čísla v tejto chvíli. Samozrejme, treba si uvedomiť, že to je prvý krok. E, postup pri relokácii potrebuje zohľadniť preferencie žiadateľov o azyl. Článok 78.3 e, ustanovuje princípy postupu v naliehavých situáciách. Postup musí byť čo najjednoduchší a najefektívnejší, tak aby ľudia, ktorí pod, majú nárok na medzinárodnú pomoc, dosť mali prístup k svojim právam čo najrýchlejšie, ako, tak v Taliansku ako aj v Grécku. Takže toto je e, e, tá logika článku 78.3. E, I treba, sa, e, treba zamedziť tomu, aby tie e, konania vydávania alebo poskytovania azylu boli neefektívne aby skutočne prebiehali hladko. Na druhej strane my plne súhlasíme, že pri takom konaní je veľmi dôležité zohľadniť záujmy nielen eh, žiadateľov, ale aj členských štátov. Eh, to je veľmi dôležité z hľadiska úspešnej integrácie relokovaných ľudí a takisto je to kľúčové aj e, na zabránenie sekundárnym e, tokom migrantov. To znamená, komisia e, vo svojom návrhu definuje, že by sa skutočne mali stanoviť také charakteristiky, ako sú jazykové znalosti migrantov a podobne. A potom ďalšie prvky, rodinné väzby, kultúrne väzby a podobne. To by takisto členské štáty mali posúdiť Okrem toho treba e, e, preferovať e, zraniteľné skupiny obyvať, migrantov a takisto samozrejme detí. Nechceme ale, aby sa ten systém zmenil na nejakú výberovú otázku ani zo strany migrantov alebo žiadateľov o azyl, ani zo strany členských štátov, lebo by to mohlo v podstate byť aj v rozpore s cieľmi článku 78. 3, eh, to, tam sa hovorí o podpore členských štátov v núdzových situáciách a chcem ešte sa vrátiť k tomu, eh, k, tej, eh, k tomu mechanizmu reloka, permanentnému mechanizmu relokácie. Takže tento núzový mechanizmus je skutočne len tým začiatočným krokom, ako niekoľko z vás povedala, a E, aj e, agenda OSN pre migráciu predpokladá e, vytvorenie definitívneho mechanizmu, ktorý štruktúrovaným spôsobom bude riešiť situácie vznikajúce v dôsledku migračných tokov v budúcnosti. A parlament bude spolu zákonodárcom aj v tejto veci a my rátame s vašou plnou podporou Takže chcem vám poďakovať za všetky diskusie, ktoré doposiaľ prebehli. Ďakujem. Predsedníctvo, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Luxemburské e, predsedníctvo už nemá čo e, dodať k tejto téme, pretože naši ministri túto tému odprezentovali dnes predpoludním. Áno, to je luxemburská efektívnosť Ja som toto naozaj neočakával, ja som si myslel, že poviete aspoň pár vied, ale dobre, v poriadku, môžeme to tak nechať. Ja vás nebudem odrádzať, alebo teda nútiť. <laughs> Toto, toto ma trošku prekvapilo, musím povedať. Komisia by si ešte mohla vziať týchto pár minút, ktoré ostávajú. Nie, nie, nie, ja teraz nebudem brať čas rade, ale chcem ešte povedať, že môj kolega pán Gastino by sa chcel v stručnosti vyjadriť ešte k správe Fernández. Áno, v poriadku, e, ale veľmi stručne. Budem sa snažiť e, hovoriť efektívne, tak ako luxemburské predsedníctvo. My vieme, že EASO dostalo nové úlohy v rámci novej agendy pre migráciu a tá, tento režim relokácií a presídlení e, je náročný, ale musíme byť opatrní, pokiaľ ide o personál. Ako viete, pred pár týždňami máme troch nových členov personálu e, v rozpočte na rok 2015 a je, ďalšie miesta v rozpočte na rok 2016, a, ale ešte stále je príliš skoro na to, aby sme vypísali nové miesta, pretože potrebujeme implementovať hotspoty a ešte stále musíme vyhodnotiť, koľko personálu budeme potrebovať potom, čo začnú pracovať týmy pre hotspoty. Takže chcem, aby ste boli mm, ešte zdržanliví k tejto téme a zareagujem ešte na Tomáša, ktorý hovoril o potrebe ďalších financií. Chcem pripomenúť, že národné programy pre Grécko a Taliansko budú schválené o 10 dní. Samozrejme, peniaze potečú do Grécka a Talianska presne za týmto účelom. Čiže peniaze sú vyčlenené na to a máme aj 60 miliónov, okrem toho ešte, ktoré sme vyhradili na, na, na núdzové situácie. Takže toto som chcel pridať, aby ste vedeli lepšie posúdiť okolnosti e, tejto situácie. To nám veľmi pomohlo, áno, hovorí predseda. Diskutuje sa veľa o tom, akú pomoc by ešte Grécko mohlo dostať e, teraz, pretože je to krachujúci štát. A my teraz aktívne o, o tom diskutujeme. A inde aj pán Krkop o tom hovoril. Potrebujeme teda emergency procedure. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste to ešte vysvetlili. Teraz naši mm, spravodajci budú mať možnosť stručne zareagovať. Ska, chceš to uzavrieť? Ďakujem. Ďakujem za pripomienky. Komisia, nebojte sa, my sme sa zamýšľali nad tým, ako mechanizmus môže byť efektívny. Chceme, aby, aby to naozaj bolo použiteľné. V praxi sú tam tabuľky, eh, je tam naplánovaný každý krok, screening utečencov a tak ďalej. Pre nás je takisto veľmi dôležité, aby tento režim eh, bol použiteľný v praxi, keďže hovoríme o naliehavom mechanizme, o núdzovom mechanizme, tak ten mechanizmus musí fungovať veľmi rýchlo. Nemôže trvať eh, dlho, kým sa žiadateľ a členský štát dostanú do kontaktu Peter Niedermüller, ďakujem za tvoju odpoveď. Pokiaľ ide o EASO a dostatočný personál, myslím, že sa hovorilo o 16 osobách, ktorí pôjdu do Frontexu a keď sa pozrieme na to, aké obrovské úlohy má EASO, hotspoty a e, relokácia a E, vytvorenie kontaktu medzi uchádzačom a členským štátom, tak naozaj na tieto úlohy potrebuje viac personálu. Nemám už žiadne ďalšie pripomienky. Ďakujem ešte raz všetkým za spoluprácu. Veľmi dobre sa mi s vami pracovalo. Ďakujem sekretariátu, asistentom a poradcom. Myslím, že zajtra predpoludním e, to úspešne uzavrieme. Áno, toto bol veľmi dobrý e, príklad toho, ako poslanci vedia pracovať, spolupracovať veľmi úzko a rýchlo. K Petrovmu stanovisku Lehota. Neboj sa, Peter, nezabudol som na teba. Dostaneš slovo. Ja chcem len zareagovať na skú. Chcem sa poďakovať všetkým sekretariatu Ďakujem Shane a Catherine. a vítam aj pripomienku Tomáša Zdechovského o tom, že musíme pracovať, spolupracovať na tomto rozpočte aj na ďalšom, pretože to je uh, nevyhnutný predpoklad na našu prácu. Takže veľ, veľmi dôležitá forma spolupráce je aj práca na rozpočte. Ja som ti chcel udeliť záverečné slovo, neboj sa, ja som na teba nezabudol. Takže lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov k tvojmu stanovisku je 25. august 18.00. Finančný nástroj je e, rozhodujúci, samozrejme, to som nechcel preskočiť a musíme ďalej aj skúmať, čo je potrebné robiť na rozpočte, pretože teraz dochádza z veľkému zhoršovaniu sa situácie. Vieme, čo sa deje v Grécku, to zasa ovplyvňuje celý región. Vieme, čo sa deje vnútri týchto štátov, takže toto všetko musíme zohľadňovať aj pri príprave rozpočtu. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Hlasovanie bude zajtra a pokiaľ ide o posledný bod, dám opäť slovo Peterovi Niedermüllerovi téma je Všeobecný rozpočet Európskej únie na finančný rok 2016. E, Peter, máš slovo. E, budem stručný, pretože už je dosť neskoro. Môj návrh stanoviska e, k rozpočtu na rok 2016 obsahuje tieto body, ktoré vám chcem dať do pozornosti. Poprvé, stanovisko sleduje prístup, ktorý sme mali, keď sme pripravovali opravný rozpočet 5 na rok 2015. Tam som bol spravodajcom. Takisto sa tam riadíme prvkami v návrhu stanoviska. V stanovisku vítam navýšenie rozpočtových línií pre azylový migračný fond EMIF Navrhol som, aby sme mali oddelený rozpočtový riadok pre štyri špecifické e, ciele fondu EMIF a takisto e, chceme tam mať aj riadok pre relokácie. Účelom týchto rozpočtových zmien by malo byť aj to, aby sa zvyšila transparentnosť a aby parlament mohol analyzovať dobre e, sumy, ktoré sa navrhujú pre špecifické ciele fondu. E, dúfam, že všetci tieňoví ma podporia v požiadavke vyššej transparentnosti. Chcem takisto rozpočtový e, riadok pre Európsky záchranný a vyhľadávací fond. Chceme, aby komisia predložila návrh na zriadenie takéhoto fondu. Kým nebudeme mať takýto návrh, tak um, nebudeme mať žiadne špecifické finančné prostriedky pre tento rozpočtový riadok. Vítam takisto zvýšenie rozpočtu pre e, Frontex, e, pre operácie ako Poseidon, ale ja navrhujem aj nový rozpočtový riadok pre spoločné operácie Triton a Poseidon, tak aby tieto e, operácie boli, mali samostatné miesto, boli oddelené od všeobecného rozpočtu Frontexu. Takisto som tam dal znenie kompromisu o Europole, keď sme diskutovali o opravnom rozpočte 5 na rok 2015. Ako navrhuje návrh stanoviska nástroj flexibility, ja takisto predložím pozmeňovacie návrhy, aby sa e, zvýšil rozpočet a počet personálu EASO ale ešte som tento návrh nepredložil, lebo chcem detaily, um, najmä pokiaľ ide o zvýšenie počtu personálu, ale v nasledujúcich dňoch to predložím. A takisto predložím uh, návrh na pokračovanie financovania e, projektov pre integráciu Rómov a takisto e, projektov pre pomoc obetiam mučenia. Ja sa teším na spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Teším sa na prácu na pozmeňovacích návrhoch, ktorá príde po lete, po ich predložení. Ďakujem, Peter, ďakujem za tvrdú prácu na, e, týchto, na tejto e, správe. Ja sa trošku chcem e, ospravedlniť, že tieto body na programe rokovania prichádzajú tak neskoro, ale aj iná možnosť. Máme tu len jedného tieňového spravodajceho a to Tomáša Zdechovského. Tomáš, chceš sa vyjadriť? Ďakujem. Pán predseda, ja ďakujem aj Peterovi. Ja ho trošku podozrievam, že chcel stanovisko tieňového spravodajcu preto, aby dostal pochvalu za svoju skvelú prácu a za to, ako, ako spolupracuje Eh, ale táto spolupráca prebehla naozaj príkladne. Ja som veľmi rád, keď môžem spolupracovať s niekým inteligentným a s niekým, kto naozaj eh, rozumie rozpočtu. Takže ja skladám obrovskú poklonu tebe, Peter. Niekoľko pripomienok ešte. A teraz sa vyjadrím veľmi stručne. Vítam to, že spravodajca vychádzal z našich spoločných priorít, ktoré máme my ako skupina EPP. Taktiež som rád, že rozpočty pre tak dôležitú oblasť e, ako e, témy výboru LIBE, e, že tieto rozpočty boli navýšené. To je veľmi dôležité, dámy a páni. Musíme si to uvedomiť a musíme to aj odprezentovať našim voličom. Niekoľko bodov ešte chcem zmieniť, ktoré by mohli byť pre moju politickú skupinu problematické. Prvá vec, musíme byť opatrní, keď uh, budeme zasahovať do štruktúry e, fondu AMIF a e, nesmieme skomplikovať financovanie tohto fondu. Ďalšia vec, Európske agentúry ako Frontex, e, Europol, Eurojust a EASO v súčasnej dobe zohrávajú dôležitú úlohu. Musíme im zabezpečiť dostatok financií, ale aj personálu. Už to e, zmienila aj Ska Keller pri predchádzajúcej správe, takže už to nebudem opakovať. Nechápem preto, že v rozpočte na rok 2016 sa znižuje počet pracovných miest, napriek tomu, že v opravnom rozpočte číslo 5 sme týchto, tento počet miest zvýšili. Tak dôležité agentúry ako Frontex, EASO a Eurojust um, potrebujú tie miesta a toto je chyba. Nástroj flexibility. Tu som si všimol, že Mm, tu musíme zabezpečiť dostatok peňazí na pilotné projekty, pretože práve tieto projekty pre EÚ a pre jej budúcnosť sú veľmi dôležité. Takisto chcem zmieniť, že po tom, čo komisia urobila hodnotenia pilotných projektov, som veľmi rád, že niektoré pilotné projekty dostali veľmi vysoké hodnotenie. Prosím vás, aby ste ich podporili. Ja to vnímam ako pozitívny signál a e, vnímam to ako výbornú prácu nášho výboru. No a ešte na záver, v súčasných diskusiách o migrácii sa zdá, že sa tu vynechávajú určité aspekty bezpečnosti v Európe, napríklad boj proti obchodovaniu s drogami. Ja už som to dnes spomínal v našom výbore niekoľkokrát. V posledných mesiacoch a rokoch sa objavujú nové syntetické drogy. Dámy a páni, ja som pracoval aj ako street worker um, a nechcem, aby sme podceňovali túto problematiku. Toto sa nám vráti za 3-4 roky. Začína leto, mnohí mladí ľudia začínajú opäť experimentovať s novými drogami. Mm, zvýšenie financií na boj proti drogám, to nie je žiadna fráza, to je niečo skutočne potrebné. 6 rokov sme nezvyšovali rozpočet na boj proti drogám a preto žiadam, aby ste ma podporili v tejto mojej snahe. Ehm, chcem podporu zo všetkých politických skupín, je to veľmi dôležité. A tak ako sme počuli aj v ranej prezentácii predsedničky Eurojustu, je to veľmi závažná oblasť, kde dochádza k veľkej kriminalite a táto kriminalita za posledné tri roky e, neskutočne e, nabrala na objeme. Ďakujem za pozornosť, želám vám príjemný večer, ďakujem Petrovi, ďakujem Klódovi, ďakujem aj eh, Klódovi ešte raz za to, že tak výborne vedie túto schôdzu a dodržiava program. Pán Žezek, prepačte mi, vy ste prišli na čas, ale my sme tu mali len jedného tieňového a potom sa ďalší dvaja objavili naraz. Takže pán Jezek, nech sa páči, vy ste tu, pán Ježek, nech sa páči, vy ste tu boli už predtým a potom dostane slovo pani Sargentini. Ďakujem v mene ALDE spravodajcovi za návrh stanoviska. V ní vítam najmä navýšenie financí pre Frontex a e, vítam aj to, že sa uznáva, že je potrebné riešiť migračnú krízu. Ja takisto podporujem aj úpravu počtu personálu. Je jasné, že je potrebné viac ľudí na riešenie týchto problémov. Ale niektoré aspekty, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti výboru Libetu nie sú pokryté. Mali by sme sa venovať aj Eurojustu v tomto stanovisku. Um, ako už zaznelo, mali by sme sa venovať agentúre pre základné práva a koordinácii medzi jednotlivými agentúrami. Pokiaľ ide o tému Europol, vítam odsek 6 stanoviska a myslím si takisto, že je dôležité si vytvoriť predstavu o tom, koľko bude stať nové protiteroristické centrum, ktoré sa navrhuje v rámci novej e, agendy pre e, vnútornú bezpečnosť. Bude to rozpočtovo neutrálne e, centrum alebo vyvolá nové náklady v rozpočte? No a pokiaľ ide o ďalšie veci, ja to skonzultujem ešte s kolegami z skupine predtým, než predložíme pozmeňovacie návrhy, pretože e, toto stanovisko sme dostali až v útorok, nemali sme dostatok času na skúmanie. Teším sa na ďalšiu diskusiu a ďakujem spravodajcovi. Malin Björk, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať nášmu spravodajcovi za výbornú spoluprácu tie body, ktoré sú uvedené v návrhu stanoviska, dokážeme podporiť. Sú tam ale určité body, kde máme isté ťažkosti. Napríklad ide o zvýšenie pre Frontex, sme proti tomu. Totižto ide o to, že kríza v súvislosti s migráciou a katastrofa, e, ktorá, ktoré, katastrofy, ktoré sa udelujú do Sredozemného mora, to ukázalo sa, že niektoré aktivity sú veľmi náročné a neefektívne Ide tu aj o potom otázky relokácie, integrácie utečencov, ktorí prichádzajú medzi nás. Takže my v tomto zmysle predložíme pozmeňujúce návrhy. Ešte je dobré, aby EASO ako aj AMIF odvádzali dobrú prácu, ale súhlasíme, podobne ako je vedené v oceku 1, aby sme mohli sledovať tie prostriedky, ako sa využívajú v rámci AMIF. Zároveň predložíme viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú toho, že je dôležité posilniť prácu pokiaľ je práva Rómov, je dôležité bojovať proti diskriminácii a zabezpečiť rovnosť. A napokon si myslím, že celá tá práca, ktorá sa týka našej bezpečnostnej agendy, by sa mala zamerať iným smerom, ako je represia. Myslím si, že dá sa vybudovať bezpečná spoločnosť nielen monitorovaním a sledovaním, Ide o to, že dosiahne sa to, ak, sa, ak zlepší sa súdržnosť, ak, ak posilníme inklúziu. To sú tie nástroje a musíme sa zamyslieť nad tým, čo potrebujeme do budúcnosti. Ďakujem. Thank you. Uh, Ďakujem pekne. Chcel by som povedať, že toto je skutočne dôležitá téma. Dostane sa slovo Paul Keperon, ktorý mm. zastupuje DG Home. Nech sa páči. Poprosím vás o stručný komentár. Áno, taký stručný technický komentár. Možno si spomínate, že počas predchádzajúceho finančného obdobia sme mali 4 stále fondy, mali sme takisto pilotné projekty a správa, riadenie týchto rozpočtových e, riadkov bola veľmi komplikovaná a takisto veľmi e, rigidná. A teraz máme dva rozpočtové riadky a to je racionálna e, nomenklatúra oveľa efektívnejšia. Každá, každý riadok vlastne má jeden o špecifický cieľ. Na jednej strane azyl a solidarita medzi členskými štátmi a na druhej strane migrácia, integrácia a návraty. Chcem zdôrazniť, že na rozdiel od predchádzajúceho finančného obdobia e, právne základy fondov, najmä AMIFu, majú spoločný rámec pre hodnotenie a pre e, vyhodnocovanie činnosti členských štátov. A takisto máme jasné indikátory, ktoré používajú členské štáty na to, aby predkladali a vypracovali správy. V návrhu rozpočtu je dokument, ktorý sa v angličtine nazýva Program Statement a tam pre každý konkrétny cieľ e, sú uvedené alokované ciele v rámci, um, alokované finančné sumy v rámci fondov. Takže zvýšiť počet rozpočtových riadkov podľa nás by nebolo dobré riešenie. V niektorých prípadoch by sa to mohlo dokonca e, vyvrbiť ako kontraproduktívne. V tomto období migračnej krízy, keby sme rozšírili počet tých riadkov, tak by sme mali potom e, problémy s transfermi, s presunmi medzi rozpočtovými riadkami a zabránilo by to rýchlej mobilizácii e, núdzových finančných fondov Európskej únie a od komisie sa žiada, aby, aby e, vedela konať rýchlo. Z technického hľadiska by si to takisto vyžiadalo reprogramáciu fondov Volá sa to SRC. E, na základe toho vlastne sa robia výročné správy. No a komisia sa teda domnieva, že tie dva rozpočtové riadky sú oveľa efektívnejšie, keď to porovnáme s predchádzajúcim finančným obdobím. A takisto je to viac e, transparentné. Správy sú transparentnejšie. Moji kolegovia už viackrát boli medzi vami a rozprávali o implementácii týchto fondov e, a urobíme samozrejme v budúcnosti podobné prezentácie. Pokiaľ ide o relokáciu, máme tu rovnaké argumenty ako pri AMIFE, pri tých navrhovaných štyroch riadkoch. Národné programy budú revidované a to je takisto dočasná činnosť a implementuje sa na základe článku 18 nariadenia o fonde AMIF. Podľa nás je legitimné, aby rozpočtové prostriedky e, boli v príslušnom rozpočtovom riadku, ktorý sa vzťahuje na tento článok. No a pokiaľ ide o Frontex. Áno, rozpočet Frontexu sa zvýšil zásadným spôsobom. Práve som si pozrel čísla v roku 2006, keď sme pripravovali návrh e, nariadenia o Frontexe. E, predpokladalo sa, že v roku 2013 bude rozpočet 43 miliónov. A pozrite sa, ako sme na tom teraz. Aký je ten rozpočet teraz? zavádzanie e, špecifických rozpočtových riadkov pre Triton a Poseidon, mm, neviem, na to by sme potrebovali právny základ, tak ako je to pri námorných agentúrach, ale ja si kladiem otázku, čo, e, čo e, by sa stalo a čo sa stane, keď prestanú prichádzať migračné toky cez Stredozemné more, keď už nebudeme potrebovať Triton a Poseidon. A čo sa stane, keď napríklad prídu nové migračné toky prichádzajúce cez Ukrajinu? Budeme zasa vytvárať nové rozpočtové riadky pre nejaký nový program? Ďakujem pekne. Peter, ešte záverečné slovo. Áno, ďakujem pekne, veľmi stručne. By som sa chcel poďakovať za všetky vaše komentáre a pripomienky. V lete budeme naďalej pracovať na rozpočte, pokiaľ ide o lehotu. Pre pozmeňujúce návrhy je, 20, je to 25. august a pevne verím, že potom budeme môcť v septembri hlasovať na výbore. Ďakujem. Neviem, či je to náhoda. Vždy sa hovorí, že rozpočtový výbor pracuje aj v lete. Keď sa hovorí o takýchto termínoch, áno, oceňujeme skutočne takúto intenzívnu prácu. Ďakujem pekne, Peter, tebe aj tieňom spravodajcom. Chcel by som povedať, že zajtra začíname kedy o 9. Mám to malé oznámenie. O 19. sa uskutoční prezentácia filmu Akadémia Platonos. To je na návrh pani Mecoli. Je to v miestnosti ASP 1G3. Akadémia Platonos zabezpečila to Roberta Mecola. Bude to teda o 19. Bude aj diskusia o migrácii, prezentácia filmu. Boli ste tam informovaní, pozvané na to podujatie, požiadal ma kolegyňa, aby sa to zopakovalo. Ďakujem pekne kolegyne, kolegovia, myslím, že týmto sme ukončili naše dnešné rokovanie.